otázku na komisiu, pokiaľ ide o Európske podnikateľské strediska v Ázii a odovzdávam slovo e, tomu, kto ju položil, čiže pán Morera, máte 5 minút. E, e, Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, no, túto otázku na ústne zodpovedanie sme prijali v našom výbore. Ja som predseda výbora, výboru, no a preto som aj autorom a hovorcom za túto otázku aj pán Kaspari, Rinaldi Zahradil a Robert Sturdy podpísali túto otázku na ústne zodpovedanie. No a otázka je v podstate známa, nebudem ju preto opakovať, ale možno by som mohol k tomu povedať pár úvah. Ide tu konkrétne o tie európske podnikateľské strediska v Ázii, ktoré zriadila Európska únia, ktoré majú podporiť investície. To je priorita Európskej únie. Všetko je to veľmi vítané a môže to byť aj veľmi dôležité, hlavne pre krajiny, ktoré prostriedky sú obmedzené. No ako som povedal, Európska únia tieto centra vytvorila v tretich krajinách a chce tým vytvoriť pridanú hodnotu pre podporné opatrenia pre členské štáty. A ide aj o to pod, pod, ponúknuť aj špecializované služby, hlavne pre malé a stredné podniky z Európskej únie. Existujú rôzne podnikateľské strediska alebo informačné strediska pre podniky v rôznych krajinách, v Indii, v Thajsku, v Číne, No a Európska únia sa zaviazala, alebo povedala, že aj na Filipínach a v Malajzii by mali byť zriadené podobné centrá. Takže ste veľmi dobrá vec, že tieto, tieto informačné alebo podnikateľské centra v Ázii vznikli. Ja túto iniciatívu podporujem, avšak treba byť koherentný a možno by sme potrebovali štrukturovanejší prístup komisie čo sa týka týchto centier. No a ja teraz budem e, stručne citovať sa uznesenia nášho parlamentu z pred šiestich e, rokov. Mm, už podporuje užšiu spoluprácu s obchodnými komorami a obchodnými organizáciami a asociáciami e, v tretich krajinách, v ktorých existuje informácií medzi, medzi veľvyslanectvami a všetkými ostatnými orgánmi, ktoré sa podielajú na zahraničnom obchode. Dobre, takže ide o nejakú koordinačnú platformu, ku ktorej majú prístup aj malé a stredné podniky, aby sa záležitosti mohli lepšie koordinovať. Od roku 2012 sme poskytli aj financovanie a finančné prostriedky. Nože, o čo tu presne ide? Európska únia má obrovský záujem o to, aby sa podporil zahraničný obchod. No a už prešlo niekoľko rokov od zriadenia týchto podnikateľských stredísk, otvárajú sa stále ďalšie a bolo by zaujímavé vidieť, ak by Európska komisia mohla podať Európskemu parlamentu správy, či sú tieto štruktúry účinné, či zodpovedajú očakávaniam, či doteraz prebieha všetko uspokojivým spôsobom, čo by sa dalo urobiť, aby sa tieto postupy ešte zlepšili a čo komisia navrhuje, aby sa zlepšilo riadenie týchto stredísk, aby sa zlepšili služby a tým zvýšila viditeľnosť týchto centier a aby malé a stredné podniky, pretože e, tie sú najdôležitejšie, aby boli informované o činnosti týchto stredisk. Takže to je vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, pán komisár, teraz máte slovo. Madame president, honorable members. Ďakujem predsednička, poslankyne, poslanci, toto je ústná otázka, ktorá je zložená z piatich častí. Prvá otázka je, o výmene najlepších najlepších overených postupov na Európskych informačných centier v Ázii. Je to otázka o koherentnosti existujúcich pomocných opatrení pre tieto podnikateľské centra. Otázka je nové paneurópske podnikateľské centrá v Číne a Thajsku e, sú výsledkom konzultácií s členskými štátmi, ktoré e, sú priamo na mieste. Takže to výsledok konzultácií a tiež e, výsledok konzultácií všetkých existujúcich služieb alebo mapovania činnosti a existencie služieb na mieste. A toto sme využili pri vzniku a vytváraní týchto stredisk a rovnako sme chceli zaistiť participáciu existujúcich eh, orgánov intervencie EU, čiže je to o synergiách eh, s ostatnými podpornými prostriedkami e ako Helpdesk, Enterprise Europe Network a tak ďalej. Takže opätovne toto je explicitná požiadavka pri vytváraní nových eh, podnikateľských centier, stredisk, my ich nazývame paneurópske, európske aby sme využili všetky synergické efekty. Sú dostupné. No a druhá časť otázky sa týkala alokácií zdrojov. Tu je odpoveď. Z zmení nariadneho programu ICI+, Plus, tak 75,5 milióna eur pre prioritu 2, ktorú majú podporovať hospodárske partnerstva a podnikateľskú spoluprácu, by sa malo investovať do 8 Eh, opatrení. 7 z 8, 7 z 8 eh, existujúcich eh, stredisk, no a európsky podnikateľský sektor mal prispieť 20% celkových nákladov. Vytvorený zisk by mal byť hlavným zdrojom spolufinancovania týchto orgánov. Samozrejme, máme novú generáciu programu do roku, roky 2014-2020 nový nástroj partnerstva e, vytvorený e, na základe poučení z minulosti v spolupráci s ostatnými nástrojmi mal byť osobitne riešený a to je tiež súčasť vašej otázky podpore malých a stredných podnikov. Diagnoza je veľmi jasná. Oni majú obmedzené zdroje, by obhávali Slovo som tu v cudzine už a myslím, že tretia časť už bola čiastočne zodpovedaná v predchádzajúcich častiach. No, áno, je to, sú to skutočne náš záujem pri vytváraní týchto orgánov, tá pridaná hodnota na základe dopytu, dopytu na čo môžeme ďalej ponúknuť, je perform advocacy, rovnako zjednodušovaním prístupu k vysoko postaveným úradníkom v týchto krajinách a to je dôležité pre malé stredné podniky. No a štvrtá časť je odporúčanie, či sme zohľadnili názory parlamentu samozrejme a špecifické časti odporúčania sa týka vytvorenia koordinačnej platformy pre internacionalizáciu európskeho podnikateľského sektora. No a táto koordinačná platforma prvom, roku, prvom pol roku 2014 mala byť zriadená. Mali sa venovať monitoringu, hodnoteniu koherentnosti. No už eh, je to súčasťou uznesenia Európskeho parlamentu a my môžeme preukázať pri vytváraní týchto orgánov, že to bolo eh, zdôra, zohľadnené. No už eh, sa týka alokácie prostriedkov, tak redne ICI Plus Eh, koncom roka 2013 eh, už eh, prestalo platiť. My sme to zmenili. No a v budúcnosti by to malo ísť cez programy COSME a novým partnerským nástrojom no, zo skúsenosti budeme riešiť konkrétne potreby malých a stredných podnikov. Takže toto je moja otázka na, teda odpoveď na otázku na ústne zodpovedanie, ktorá bola zložená z piatich eh, pod otázok Ďakujem pekne. No a v mene skupín teraz zostane slovo pán Kaspari na 3 minúty. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, naša politická skupina je vždy pripravená, keď ide na to, aby sme pomáhali malým a stredným podnikom dostať sa na trh a preto je jasné, že príslušné iniciatívy komisie podporujeme. Ja by som chcel zdôrazniť eh, Market Access Teams, ktorí pracujú veľmi účinne. Ale keď prišiel ďalší návrh, e, prístup na trh e, v krajinách ako India, Čína a Thajsko pomocou týchto podnikateľských stredisk či prístup na trh, tak sme našu podporu podmienili tým, že musia byť splnené isté podmienky. Napríklad cieľové krajiny musia byť dôležité krajiny pre podniky. Treba využívať eh, poznatky členských štátov, eh, účne vynakladať finančné prostriedky a chceme eh, zabrániť dvojitej činnosti, rovnakým činnostiam európskej úrovne a národných. Nož a tri existujúce strediska sú neúspešné. India a najnovšia správa o činnosti, ktorú sme dostali pri prípravách tejto diskusie, tam je 17 problémov s prístupom na trh. No a postupili to na, na, na fórum. No a keď to chápem správne, tak 17 požiadaviek bolo, no a keď a v prípade rozpočtu 20 miliónov eur na 10 rokov, čiže 2 milióny ročne, tak v Indii sú náklady 50 tisíc eur na jednu jedinú otázku alebo požiadavku, alebo žiadosť a to nie je vôbec efektívne využívanie prostriedkov. Keď už tu máme pána komisára, mohli by ste sa vyjadriť aj k tomu. A správa o činnosti centra v Číne má 100 žiadostí mesačne, centrum v Thajsku sa nikdy nedostalo, neprekonalo štátne problémy. Teraz minimálne no, sa zaoberajú, Bangkok dokonca so zatvorením centra európske prostriedky na výške 2 milióny eur 2010 až 2014 boli jednoducho vyhodené z okna pri zriadení týchto európskych podnikateľských centier v Ázii. sa nezohľadňovali skúsenosti členských štátov, no a komisia zdá sa ani nechce opraviť ich rozhodnutia, inak si nedokážem vysvetliť, že aj napriek tomu, že žiadne z troch existujúcich centier svoje povinnosti neplní. Ďalšie tri centra v Malajzii, Filipínach a Vietname boli zriadené a treba hodnotiť fakty. Európsky parlament tiež nebol konzultovaný a to je nepriateľné. A pán komisár, e, zaistite, aby ste nevytvárali žiadne ďalšie fakty, ale aby sme sa zamysleli nad tým, ako zabezpečíme fungovanie týchto centier, než budeme konať ďalej. Ďakujem pekne, pán Kaspari. Ďakujem pekne, teraz pán Kutáš, dva minúty. Ďakujem pekne, drahí kolegovia. Táto, toto rozhodnutie predstavuje časť širšej európskej globálnej stratégie v prospech malých a stredných podnikov, tzv. Small Business Act, ale zatiaľ len 13 malých a stredných podnikov rozvíja aktivitu za hranicami Európskej únie. Ja si myslím, že Európska únia musí podporovať tieto centra takým spôsobom, aby rozšírila svoju aktivitu, kvázi aby sme rozšírili našu konkurencieschopnosť v rámci nej a takisto ani len v rámci e, hranic, ale aj mimo. E, takže je potrebné pomôcť e, rozvoju týchto stredisk, ale Musíme si zároveň byť vedomí administratívnych víziev, ktorým e, čelia európske firmy. V tomto kontexte si myslím, že nie je vhodné, aby sme teraz hodnotili ich výkon ako negatívny alebo ako niečo, čo je nedostatočné vzhľadom na očakávania, ktoré sme mali. Ale každopádne by sme mali, podľa mňa, alebo teda parlament, by mal prijať takú umiernenú pozíciu, ktorá by vzala do úvahy tak dosiahnuté úspechy, ako aj slabiny. Ja som presvedčený, že nám komisia môže v tomto smere poskytnúť ďalšie vysvetlenia, takisto aj podrobnosti. Ďalej chcem vyzvihnúť Euro Chambers, čo je iniciatíva, ktorá dáva svojím spôsobom zelenú európskej eh, ekonomickej diplomácii a koordinácii. Ďakujem pekne, pán Kutas. A teraz dve minúty, pán Rinaldi, pán komisár, pani predsedkyňa. Eh, ja som si vypočul eh, zo strany všetkých fra- politických frakcií názory na túto otázku. A myslím si, pán komisár, že mali by sme to dať trošku na poriadok, túto otázku. Ja chápem, E, tie konzultácie členských štátov, aj to, že chceme valorizovať tie existujúce štruktúry. Ale poprosím vás, e, nemali by sme to urobiť len takým defenzívnym spôsobom, pretože súlad aj v tejto oblasti, pokiaľ ide o tieto európske strediska, podnikateľské strediska, nie je zabezpečená. Za posledné roky sme videli, že či fungujú alebo nefungujú, niekedy sme videli, že e, konečným výsledkom bol práve, že ten e, zmetok alebo prekvapenie, ako funguje. Avšak e, máme tu rôzne strediska. Máme centrum, ktoré je napríklad v Indii, ktorá stojí európsky rozpočet 17 miliónov eur, v Číne 5 miliónov eur, v Tajsku 2 milióny eur, a vždy tu máme také rôzne variácie toho, že kto je zodpovedný za čo, kto koordinuje čo. Členské štáty e, niekedy sú súčasťou týchto stredíc, niekedy nie. Tak ako je to napríklad e, v Tajsku, máme dokonca aj Švajčiarsko, aj Norsko, ktorí sú súčasťou. Takže ja si myslím, že tu máme celý rád iniciatív, ktoré práve prebiehajú preto, aby sa stabilizovali stabilizovali a vytvorili nové európske podnikateľské strediska aj vo Vietname, v Indii, v Laose a tak ďalej. Ale aká je tá lekcia, ktorú by sme sa mali zobrať z tohto, ako by sme sa mali poučiť pre tú ďalšiu etapu. Máme tu veľa otázok, ktoré sú tu ešte stále prítomné, napríklad zabezpečiť oveľa lepší súlad, pokiaľ ide o prerozdelenie zdrojov, Naozaj všetky tieto štruktúry sú známe zo strany našich podnikov, hlavne zo strany malých a stredných podnikov, ktorí by potrebovali a potrebovali práve tieto strediska. Dokonca žiadajú, aby to bolo zdvojené. Aké sú teda tie e, prínosy? Myslím si, že Kaspari vám číslo. Myslím si, že na konci by sme si mali uvedomiť, e, že je to trošku také zaťažujúce, pretože niekedy tieto štruktúry sú e, troška také roztrieštenie ako to, čo sme chceli na začiatku zabezpečiť. Takže myslím, že by sme sa mali na tým zamyslieť. Ďakujem pekne,

Myself... Ďakujem. Ja a moja politická skupina sme vždy podporovali politické opatrenia, ktoré sa zameriavali na posilnenie konkurencieschopnosti európskych spoločností nad rámec európskeho trhu. Európske obchodné centra v Ázii sú jedny z prostriedkov na posilnenie e, e, konkurencieschopnosti EÚ v meniacich sa globálnych podmienkach. Preto musia fungovať a Eh, postupovať najmožným efektiv, najlepším eh, a najefektívnejším možným spôsobom. Dôležité evaluácie ukázali, že tieto in, e, eh, iniciatívy nefungujú štandardami, ktorými, ktorými očakávame. Tieto e, údaje nás vedú k viacerým otáznikom. Máme obavy, či je tu dostatočná pridaná hodnota pre európske podniky, či sa zdroje dobre priradili, či naozaj e, bola dostatočná transparentnosť a či už sú v stave pokračovať, v, fungovať na vlastných e, ziskoch. Vytvorenie nových obchodných e, centier je dlhodobý projekt, ja viem, a treba prekonať výzvy obchodné strediska v Indii, Číne a Thajsku dosiahli určitý e, úspech a majú určitý potenciál pr- e, pracovať v európskych záujmoch. Musíme však e, brať komisiu na zodpovednosť, aby zabezpečila, aby boli naozaj tieto centra efektívne pri podpore našich obchodných aktivít, našich podnikateľov a aby boli tiež informácie k dispozícii našich, našim podnikom, tak, aby tieto nielen vstupovali na získy trh, ale ako, aby na ňom aj prekvitali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šťastný. A teraz eh, pani Kestinger, eh, dve minúty. Ďakujem. Vážený pán komisár, spoločná obchodná politika EÚ je naozaj o pilierom európskej politiky a preto konkurencieschopnosť európskej eh, ekonomiky a malých a stredných podnikov osobitne eh, byť v centre. Oni sú predsa chrbticou našej spoločnosti, majú obrovskú hodnotu, pokiaľ ide o know-how, rast, zabezpečenie pracovných miest v rámci EÚ. Myslím si, že môžem povedať, že moja skupina naozaj 100% je za týmto názorom. Veľký podiel e, na úspechu malých a stredných podnikov má práve vývoz cez vnútorné hranice. E, Malé a stredné podniky potrebujú bezbariérový prístup k e, trhom tretích krajín. Bohužiaľ teraz je to skôr opak. Keď sa pozrieme na efektívne fungujúce pracoviska, je na čase korigovať tieto chyby a o tom už hovoril dostatočne e, výstižne pán Kaspari. Musíme e, rešpektovať základné chápanie vždy tých tretích trhov. Musíme vedieť, aké podmienky v nich fungujú, aké situácie nás môžu očakávať a ako sa môžeme optimálne e, usídliť na trhu. Preto tieto vonkajšie informačné centra a obchodné strediska musia dobre fungovať. Tomu tak nie je. Nemôžeme si dovoliť ich financovať, ak nebudú efektívne. Inak by potenciálne by mohli mať veľkú eh, hodnotu pre náš vývoz. Otázka je, či sa vo vnútri tých krajín dajú využiť lepšie výmena informácií medzi vývozcami a eh, informačnými centrami treba optimalizovať, treba vytvoriť informačné siete, v tých oblastiach, ktoré sú už dobre presieťované, aby sme sa ale aj zároveň vyhli dvojnásobnému e, vytváraniu sieti v takých miestach, kde siete dobre fungujú. E, aby sme tu nemali zbytočnú, e, výtočne vynaložené prostriedky, tým by sme dosiahli opak pôvodne sledovaných cieľov na tretích trhoch pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne, Kestinger. A teraz ma nasleduje kolo spontánnych ročníkov jedine pani McGuinness sa prihlásila. Odozdávam jej slovo. Thank you, Madam President. Thank you, Commissioner. Um, earlier this week we had a big debate. Ďakujem pani uh, predsednička, ďakujem pán komisár. Nuž, je, je jasné, že tieto uh, obchodné centra sú v centre našej uh, agendy, ale pán Kaspari načetol, kde sú problémy. Je tu množstvo otázok, na ktoré sa treba pozrieť. Moja otázka, pán komisár, je nasledovná ak je to dobrý koncept, a myslím si, že v tom sa zhodneme, či sú problémy manažerské, štruktúrálne, to je moja otázka. Čo vlastne je teda základným problémom, prečo nie sú e, e, schopné plniť svoje, podmi- e, svoje povinnosti? A otázka znie, ako by mohli sa tieto problémy zmeniť, zlepšiť, pretože naš, e, majú byť v týchto krajinách pridanou hodnotou pre pre našich podnikateľov. Otázka znie, ako sa spájajú s e, činnosťou centier, ktoré majú individuálne e, členské krajiny. Je tu nejaký konflikt medzi nimi, alebo mohli by sa vytvoriť naopak synergie. V Európe s takou nízkou mierou rastu potrebujeme rast obchodu e, a takéto centra vo vnútri EÚ i mimo nej. Ďakujeme. Vážený pán komisár, slovo máte teraz zase vy. Nech sa páči. Ďakujem len veľmi stručne. Po tom, čo som si vypočul pána Morejru, pána Kas- Kaspariho i ďalších rečníkov, je mi jasné, že potrebujeme ešte jedno kontrolné cvičenie, cvičený postup pre tieto centra. Nikto nepopiera, že je tu naozaj e, opodstatnenie, aby v e, fungovali, ale veľmi dobre ste všetci poukázali na ich funkčnosť alebo na ich prínos. Ehm, screening je dôležitý, určité náklado, e, vyhodnotenie opodstatnenia vynaložených nákladov. Ja naozaj budem čo e, najviac bojovať za najefektívnejšie možné využitie prostriedkov daňových poplatníkov. A v tejto súvislosti vám chcem poďakovať za vaše vstupy. Ďakujem, toto uzatvára E, tento bod a dostávame sa na ďalší bod našeho programu. Spoločná rozprava o rybolove, ústna otázka na komisiu. Vlastne dve otázky, takže dávam slovo na úvod pánu Gallagherovi, a to na 5 minút, je to autor otázky. Nech sa páči. Nie je tu, ale